No dobré, už bude 9 hodín 10 minút, takže začneme. Zápisnicu zo zasadnutia koordinátorov ste dostali. Ak dokonca konca dnešnej schôdze nebudú žiadne námietky, tak eh, budú prijaté. No a dostávame sa k prvému bodu programu ktorý sme preložili od včera na dnes. Jedná sa o voľbu o uvoľneného miesta podpredsedu výboru. No a ja môžem povedať, že na začiatku volebného obdobia sa všetky politické skupiny dohodli, ako treba obsadiť jednotlivé miesta. Sociálni demokrati sa vzdali postup podpredsedu v tomto výboru, výbore, no a preto je predsednička z EPP, jeden podpredseda zo Zelených, jeden ALDE, jeden GUE a pod, jeden podpredseda EFD. Takže to sú pravidlá podľa dohody, ktorú sme dosiahli, no a nevidím žiadnu, žiaden dôvod, aby sme túto dohodu nejak obracali na ruby. Nový kolega, ktorý prišiel vo Fínsku, patrí do strany, ktorú, ktorá sa nedá označiť ako európsky nadšenci, ale keď by dnes kandidoval fínsky sociálno-demokratický kolega, tak by platili rovnaké dôvody. A to tiež, že tento hm, Fín zo sociálnej demokracie patrí do strany, ktorá tiež zamietla pomoc pre Portugalsko a Grécko. Takže držíme sa pravidel a tie hovoria, že buď aklamačne zvolíme kolegu, alebo šiesti kolegovia e, podajú návrh na tajnú voľbu. E, kto kladie, kladie návrh na tajnú voľbu? Ty, Hanu, asi nie. Maria? Ďakujem pekne. Ja myslím, že môžeme hlasovať. Ja nemyslím, že to musí byť tajné hlasovanie, myslím, že stačí, keď budeme hlasovať s dvihnutím ruky. Presednička hovorila niečo o stranách a stranické príslušnosti. No ja k tomu môžem len dodať, že je pravda, v niektorých situáciách niektoré strany začali aktivity, ktoré proti ktorým sa dá namietať, ale myslím, že otázka ako xenofóbia a rasizmus, toto sú otázky, ktoré nás rozdeľujú. No a teraz myslím, že nie je žiadny problém podporiť tohto podpredsedu. Dobre, takže nemôžeme hlasovať s vyhnutím rukým buď aklamačne, alebo v tajnej voľbe. To, je, to sú stanovy, ktoré nemôžem meniť. María. No, ja nemám teraz príslušné dokumenty a neviem, či máte úplnú pravdu, ale samozrejme dôverujem vám. Keď sa žiadalo hlasovanie, tak sme hlasovali. Iná vec je hlasovať tajne. kde sme hlasovali elektronicky. Takže poprvýkrát E, žiadaný hlasovať e, aklamačne. Neviem, prečo to nemôžeme zvoliť pod predsedu s dvihnutím ruky. Neviem, prečo to musí byť aklamačná, aklamačná voľba. Nepoznám úplne pravidlá, preto vám verím, ale chcela by som, aby to bola, e, bolo zapísané do zápisnice, že žiadam o preverenie tejto problematiky, lebo je, tá situácia je trochu zvláštna. Maria, v článku 100 91 je to jasne napísané, že sa volí aklamačinou a v inom prípade, alebo ak je viacej eh, kandidátov, alebo a pri návrhu šestiny, eh, šestiny členov výboru sa uskutočňuje tajná voľba. Takže ak ty dokážeš presvedčiť teda šestinu poslancov, môžeme hlasovať tajné voľbe. Dobre, ja si myslím, že nemôžeme si dovoliť plýtvať takto časom, ale aby to bolo jasné, v prípade, že viacej kandidátov, takže v momente by sme mohli predložiť kandidatúru ešte jedného človeka a potom ich máme viac ako jedného. Ja nie som právny expert. Ja len chcem a sme učení za rozdemokracii, demokracii, tak eh, ak nepanuje všeobecná dohoda o kandidátovi, eh, tak by sme sa mali dohodnúť nejak na riešení. Hovorili sme o rôznych kandidátoch, ale každý by mal hlasovať eh, podľa mňa tak, ako chce. A o to ide. No, ja môžem ešte ale raz len prečítať, čo je uvedené v stanovách. Na žiadosť šestiny členov výboru sa uskutoční voľba v tajnom hlasovaní. Ak nájde šiestich členov, ktorí sú za tajné hlasovanie, tak to môžeme urobiť. Žiadaš o tajné hlasovanie? Chceš hlasovať v tajnom hlasovaní? Áno, dobre, takže kto je za tajné hlasovanie? Štyria, kto, kto je proti? takže nemusím sa ani pýtať, kto je proti. Lebo je treba 6 poslancov, dobre, takže môžeme pokračovať. Dobre, takže kolegov by som chcela požiadať, aby zvolili kolegu Tahu aklamačne teraz na posto pod predsedu. Dobre, ja vás požiadam, aby ste zaujali miesto vedľa pána Biskyho. Dobre, tým je odbavený prvý bod. A dostávame sa k bodu 10 programu. Stanovisko parlamentu k rozpočtu 2012. Čo hovoríte? Vedľa pána Biskyho som povedala. No ja mám pocit, že tu ani nie sme v parlamente. Dobre, teraz nás čaká bod 10. Našim spravodajcom je pán Lokegard k rozpočtu 2020, ktorý je modifikovaný pozmenený radou. Pán Lokegard, nech sa páči. Ďakujem. Toto už je druhý rok, čo som spravodajcom vo výbore pre rozpočet, teda v tomto výbore spravodajcom pre rozpočet. Minulý rok sa nám podarilo 80, eur, 80 miliónov eur navýšiť, 80, 18 miliónmi navýšiť rozpočet a ďalšími troma pre, pre životné vzdelávanie a ďalšími troma pre šport. Niekto by povedal, že to nie je dosť. Niekto by mohol tvrdiť, že to je krok správnym smerom a samozrejme obidva by mali pravdu. Úsporné opatrenia boli minulý rok kľúčovým heslom v rámci rokovaní s radou a zdá sa, že to prežíva aj tento rok. Aj tento rok budeme musieť dodržiavať isté obmedzenia kvôli ekonomickým problémom niektorých krajín. Takže na jednej strane treba zohľadňovať hospodárskú situáciu a na druhej strane treba žiadať navýšenie našich rozpočtových línií. Rozpočtový komisár Janoš Levandovský túto líniu, tú, túto dilemu pekne nazval a povedal, že to je rovnováha a treba nech skombinovať úsporné opatrenia a opatrenia na podporu rastu hospodárstva. Takže tento rok musíme byť ešte sústredenejší a jasne rozhodnúť, čo sú naše priority a trvať na obdržanie finančných prostriedkov. No a preto sme realokovali mimoriadne finančné prostriedky niektorým osobitným rozpočtovým eh, riadkom, ktoré podporíme v rámci stratégie EU 2020. No a prečo? Pretože táto stratégia bude úspešná, len keď budeme do nej náležite investovať. Momentálne členské štáty nemajú dosť peniazy, aby investovali napríklad do vzdelávania. A už sme o tom hovorili, toto je začarovaný kruh. Ak nebudeme investovať do vzdelávania, tak v budúcnosti prídeme o pracovné miesto a pracovnú silu. Všeobec, všeobecná spravodajkyňa alebo spravodajkyňa pre všeobecný rozpočet pani Balcány z SAD našťastie chce zamerať rozpočet na realizáciu cieľov EU 2020. Myslím, že bude za nárast prostriedkov pre celoživotné vzdelávanie a to teda to by malo byť jedna z našich hlavných priorít. Komisia po druhýkrát za sebou eh, nevyčlenila osobitné prostriedky na podporu EU 2020. Eh, ten 4,5% náraz navrhovaný pre celoživotné vzdelávanie zohľadňujú len infláciu a viacročné plánovanie. No a preto, a to neznamená žiadny reálny nárast a rovnaká vec platí aj pre zvyšok našich rozpočtových riadkov. Len e, jedna dostane, e, dostáva zatiaľ na nárast, to je mládež a Youth and Action, to je 5% nárast, čo je samozrejme veľmi dobré, pretože to tiež prispieva k dosahovaniu cieľov EU 2020 a Youth and Move. Bohužiaľ, tento nárast je jediným zvýšením, takže by sme mali prideliť viac peňazí vzdelávaniu, ktoré je kľúčom našej budúcnosti. Takže toľko k opisu situácie. Povedz, dovolte mi pár slov k postupu minulý rok. Bol prvým rokom, po, kde sa uplatňovalo nové rozpočtové konanie podľa Lisabonskej zmluvy a myslím, že viacerí z nás si spomínajú, že to bolo bolo skutočne problematické, boli ohrozené aj Vianoce, no a dohoda sa dosiahla len v poslednej chvíli pred Vianocami. Tento rok nás čaká ešte jedna, jeden rozdiel, alebo jedna zmena. Stanovisko rady príde veľmi neskoro až koncom júla a keďže väčšina z nás bude na dovolenkách, koordinátori z výboru kulto rozhodli, že my budeme hlasovať 14. júla o našich pozmeňujúcich návrhoch. A pozmeňujúce návrhy budú k dispozícii len v angličtine, pretože nebude čas na preklady. No a ja ako spravodajca budem mať horizontálny mandát na to, aby som do systému zaradil v septembri všetky úspešné pozmeňujúce návrhy a rovnako v rozpočet rada navrhla, navrhla škrty. Takže v júni na schôdzi budeme hovoriť o návrhu rozpočtu. Predložím vám moje pozmeňujúce návrhy a potom bude stanovená lehota pre všetky návrhy, pozmeňujúce návrhy k rozpočtu. Ako viete, rada možno skráti zoškrtá návrh rozpočtu komisie. Ak budete spokojní s návrhom komisie, tak nemusíte eh, robiť eh, pozmeňujúce návrhy. Ak viete, ja budem mať horizontálny mandát, aby som to urobil za vás. Ak eh, by ste chceli predkladať pozmeňujúce návrhy k návrhu komisie, tak to bude, budete ich prekladať v angličtine. V júli budeme o nich hlasovať na výbore a potom budú v septembri zaradené do systému, keď budeme mať konkrétne čísla od rady. Neviem, či sa ma to zdá jednoduché, mne sa to jednoduché nezdá, avšak Vysvetl, vysvetlil som vám to, ako najlepšie viem. No a čo sa týka stanoviska na rozpočet, bude to krátky text ako minulý rok, a s piatimi alebo šiestimi ocekmi predložím a piat, eh, k tomu potom sa navrhnú no a 5. budeme hlasovať vo výbore. No a na záver niekoľko vecí k prípravným krokom výbor pre rozpočet eh, požiadal o skoré indikácie, no a interné, interná lehota pre Borkut bol dnes do 1. júni ďalšia lehota sekretariáta rozpočet pošla komisii, ktorá nám to potom pošla naspäť pilotné projekty a prípravné opatrenia musia byť náležite predložené ako normálne pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, aj keď ste ich vyššia. Čili takže to je dôležitá poznámka, aby sme sa nedostali do nejakých problémov. No a na záver, moje stanovisko, tak ako som už povedal, myslím, že by sme mali presadzovať navýšenie finančných prostriedkov pre celoživotné vzdelávanie a rovnako by som bol rád, aby sme sa spoločne venovali športu. Už bolo spustených niekoľko dobrých pilotných projektov. No a keď komisia predloží svoj návrh, uvidíme, či sa zhodneme na jednom alebo dvoch návrhoch mene celého výboru. Takže toľko k mojim úvodným slovám. Čím, sil, čím silnejšiu podporu má návrhy, tým väčšiu šancu máme na úspech. No a samozrejme musíme žiadať od komisie ambiciózny program pre šport. A myslím, že to všetci z nás veľmi chcú. Nebudem hovoriť o iných pro- programoch, len poviem, že nemôžeme akceptovať akékoľvek škrty našich rozpočtových línií, keď sa pozrieme na návrh komisie. Myslím, že to je línia, ktorú, ktorú sa musíme vydať naše linie prinašajú európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosávaniu cieľov stratégie EU 2020 a rovnako to je populárne medzi občanmi. Takže máme a pomerne dobrú situáciu. Ďakujem, predseda. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa vrátiť k tomu ešte raz, že sme spokojní, môžeme byť spokojní s návrhom komisie a súhlasím s tým, že by sme mali presadiť. Nevieme, aké zmeny tam urobí rada. Potom sa tým budeme zaoberať, keď ich uvidíme. Ak rada chce zostať dôveryhodná, a neviem, či vôbec musí byť dôveryhodná rada, tak potom by mala dať viac peňazí do jednotlivých oblastí, preto všetkým do oblasti celoživotného vzdelávania. Ale dobre, Mám jednu pripomienku, pretože v tejto chvíli dostávame veľa požiadaviek na zvláštne podujatia. Tieto zvláštne podujatia sa často nachádzajú v oblasti športu. Nemyslím si však, že naše športové predstavy a nápady a návrhy by sme nemali brať za zvláštne podujatia, ale že by sme v oblasti športu eh, mali naozaj brať do úvahy iba to, čo je myslené ako pilotný projekt a z čoho potom bude skutočný športový program. A pokiaľ ide o tieto zvláštne podujatia, a často sa týkajú športu, tie by sa mali dostať eh, pod eh, položku, ktorú tu už máme v parlamente a ktorá už sa volá zvláštne podujatia. Viacerí kolegovia už boli oslavení kvôli športovým aktivitám, e, ktoré by mali byť nejakými zvláštnymi, špeciálnymi olympijskými hrami alebo e, nejakými hrami mládeže v Innsbrucku a tak ďalej. To všetko sú zaujímavé veci, ale nemalo by to odoberať našu pozornosť, ktorú venujeme pilotným projektom, pretože tieto pilotné projekty vedú k niečomu, čo je trvalé a nie k jednorazivým aktivitám. Takže Samozrejme, môžeme odovzdať komisii iba to, čo možno považovať za pilotný projekt. Myslím, že už sme včera alebo včera, predvčera mali e, termín pre tieto návrhy. Sekretariat komisii potom predloží tieto návrhy a komisia sa pozrie na to, čo sa najlepšie hodí na to, aby sa to aj realizovalo skôr ako sa tým budeme naozaj vážne zaoberať. Môžu tam byť totiž to všelijaké rôzne veci, ktoré nemôžeme financovať e, v rámci týchto zvláštnych podujatí. No a ešte raz, pokiaľ ide o zvláštne podujatia, to je samostatný príbeh, tým sa budeme musieť e, samostatne zaoberať, keď už budeme mať e, lepší prehľad o finančných možnostiach a rozpočte na ďalší rok. Prihlásil sa kolega Belet. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, môžem podporiť to, čo hovoríte. A moja skupina môže súhlasiť s tým, čo ste povedali. A môžeme podporiť návrh komisie vo všeobecnosti podľa nás sú najdôležitejšie tie oblasti politiky, ktoré podporujú stratégiu do roku 2020. To znamená, že treba pomôcť výmene mladých ľudí, e, treba podporiť celoživotné vzdelávanie a tak ďalej. Toto je podľa mňa dobrá stratégia. Mohlo by sa urobiť o mnoho viac v tejto oblasti, aby sme ukázali, že sme naozaj dôveryhodní najmä v oblasti športových podujatí. Mali by sme financovať to, čo je naozaj správne. Je to veľká škoda, že tu nemáme rozpočtovú položku špeciálne pre šport a šport musíme financovať z iných položiek. Na to musíme upozorniť. A takisto je dôležité vyslať signál ohľadom toho, ktoré projekty chceme podporiť je to celá škála projektov, ktoré môžeme vziať do úvahy. A myslím si, že by bol dobrý nápad, keby sme mali nejaký vlajkový projekt v oblasti športu, pretože je to veľmi dobrý nástroj na zlepšenie cezhraničnej spolupráce a zlepšenie európskej solidarity. Takisto je to aj dobrý spôsob, ako bojovať proti zdravotným problémom. Momentálne je rozpočet štrukturovaný tak, že nepodporuje investície do športu alebo celoživotného vzdelávania. E, myslím si, že sa ukázalo, že celoživotné vzdelávanie je veľmi pozitívne a, a mali by sme sa ho držať. Ale máme skôr také situácie, že máme roztrieštené celoživotné vzdelávanie. V budúcnosti by sme sa mali snažiť zachovať primeranú štruktúru. A moja strana môže do veľkej miery súhlasiť s návrhmi komisie. A pani Paledeli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Musím v prvom rade objasniť, že že pani Balzany sa zaoberá tiež týmto návrhom rozpočtu. A pán Lockhart eh, je druhý raz spravodajcom, ale pre mňa je to prvý raz, čo sa môžem zúčastniť tohto postupu a preto mi nie je úplne všetko jasné, ale mám určité politické skúsenosti z mojej krajiny. Musím povedať, že by sme sa naozaj mali snažiť, aby sme dosiahli ciele, ktoré spomínali už aj predrečníci. Eh, plne súhlasím s predrečníkmi pokiaľ ide o tretiu oblasť, tam patrí aj vzdelávanie a kultúra. To je 1,2 celkového rozpočtu, e, ktoré sa predpokladajú pre túto oblasť. A rodiny dostanú iba 0,5 e, celkového rozpočtu. To by sa podľa mňa malo zmeniť. A teraz je čas veľkej hospodárskej krízy ako Grekyňa veľmi dobre rozumiem, čo to znamená. Ale nesmieme zabúdať na rodiny. Toto sú totižto témy, ktorými sa zaoberáme v našom výbore. To sú témy, ktoré sú naozaj dôležité. Kultúra, vzdelávanie. Prinášajú predsa niečo spoločnosti a preto by sme mali nájsť prostriedky, a spôsoby, ako podporiť tieto oblasti. Je dôležité, aby úspešné programy v Európe ako Erasmus alebo Erasmus Mundus a program pre celoživotné vzdelávanie získali finančnú podporu. Takisto sa mi zdá, že aj pre mládež je tu teraz viac peniazy ako v minulom roku. pretože to patrí e, pod akciu Youth in Move, teda Mládež v pohybe. Potom tu máme program Média. Žiaľ, tu nedošlo k navýšeniu prostriedkov, to je škoda. Tam patrí aj televízia a európske kino. Tam by sme predsa mali nájsť možnosť, ako posilniť e, túto oblasť. My sme totiž videli, že všeobecná kultúra môže byť naozaj veľmi dobrým eh, prostriedkom aj na presadzovanie zahraničnej politiky alebo posilnenie hospodárskej súťaže. Takže by sme mali podporiť ešte aj tieto oblasti. Eh, myslím si, že kultúra a vzdelávanie sú oblastiami, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Európy. A to, čo môžeme urobiť, by sme mali urobiť, aby sme aktivizovali občanov, aby sa občania mohli zúčastňovať takýchto programov. Peniaze by sa mali rozumne využiť. A vôbec to, že tu máme nejaké prostriedky pre tieto oblasti, je dobre pre Európsku úniu. Budem spolupracovať s pánom Lokechartom a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť naše ciele. Ďakujem. Ďakujem aj pekne. A pán kolega Fisals. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som naozaj vďačný pánovi Loke Chardovi za tú prácu, ktorú robí. Je to téma, kde dochádza k sporom, a kde sa musíme totiž to vždy veľmi snažiť, aby sme získali čo najväčší a najlepší rozpočet. Ak to bude nejaký návrh, ktorý bym si presadiť, tak samozrejme ho predložím. Chcel by som sa však venovať tomu, čo povedal pán Belet a pani predsednička o návrhoch týkajúcich sa športu. Nemyslím si, že by sme mali dovoliť ročné pilotné projekty, pretože na takéto niečo už je položka v rozpočte. To sú tie zvláštne e, ročné podujatia. Napríklad, pokiaľ ide o Litvu, na to sa ma pýtali včera ľudia a ja som im povedal, že majú hľadať prostriedky v položke pre ročné podujatia, nie v položke pre pilotné projekty. Pokiaľ ide o pilotné projekty, myslím si, že v roku 2013, keď budeme mať e, dostatočné finančné prostriedky, e, mohli by byť odskúšané a mohli by byť začlenené aj niekde ine, inde do rozpočtu. Ale jednoducho túto položku v rozpočte treba zatiaľ čo najlepšie využiť. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý pán Takula. A pokiaľ ide o mňa, som veľmi šťastný a som hrdý na tú prácu, ktorú urobil pán eh, Lokechard. K tomu nemám čo povedať, ale prístup, ktorý tu predstavila predsednička v rámci pilotných projektov, je prístup, s ktorým súhlasím. Tie ťažiskové oblasti sú tie, na ktoré by sme sa mali naozaj v rozpočte zamerať. Ale pokiaľ ide o tie zvláštne podujatia, v niektorej forme alebo podobe by sme mali mať do rozpočtu začlenené dve zvláštne podujatia, ktoré sú e, pevne stanovenými podujatiami pre tento výbor. To sú špeciálne olympijské hry a zimné olympijské hry mládeže, e, ktoré sa uskutočnia v Rumunsku v roku 2013. Toto už boli pevne dohodnuté podujatia, týkajúce sa športu, áno. Ale šport zatiaľ nemá svoj vlastný rozpočet. To je ten problém. Bolo by ideálne, uh, keby tieto podujatia boli financované zo športového rozpočtu, ale pokiaľ nemáme takýto rozpočet, musíme sa o to postarať v tomto výbore, pretože to sú tie podujatia, ktoré sú naozaj významné pre nás, keď bojujeme proti rasizmu, keď bojujeme za ľudské práva môžeme ukázať, že každé dieťa, každý mladý človek má právo na šport a na to, aby sa bavil. V tomto výbore sme už veľa raz povedali, že telesná výchova a šport sú tiež veľmi dôležité. Takže to sú tie dve veci, ktoré som chcel zdôrazniť. Myslím si, že v tomto výbore aby sme mali nájsť spôsob, ako dať prioritu e, týmto témam, ale inak súhlasím s tými e, základnými ťažiskovými bodmi rozpočtu. Pani McLachlin, e, ďakujem veľmi pekne. V mojej krajine musíme veľmi šetriť. Jednoducho to je realita, v ktorej sa nachádzame. A keď sa dívame na rozpočet, tak ľudia hovoria, nestarajte sa o vzdelávanie a kultúru, pretože to nie je také dôležité, ale podľa mňa je nerealistické myslieť si, že sa nám podarí zvýšiť tento rozpočet o 5%, bez hľadu na to, aká ťažká je situácia, e, pretože v mnohých krajinách e, sa museli veľmi slažiť na to, e, aby vôbec vyrovnali rozpočet s výdavkami. Takže naozaj by ste sa mali pozrieť na to, čo potrebujú členské štáty a čo robia aj v rámci svojich národných rozpočtov ale malo by tu byť pravidlo, že pokiaľ ide o vzdelávanie, to, prečo sa rozhodnutie, rozhodnete, musí byť to, čo prináša skutočnú hodnotu. A našim e, cieľom e, by malo byť dať prioritu tým oblastiam, e, ktoré chceme mať v popredí, pokiaľ budeme zvyšovať rozpočet. Jednoducho to musí byť tie oblasti, ktoré sú tie správne. Preto by som chcela pozbudiť poslancov, aby sa na to pozreli. My sme totiž to zvýšili očakávanie v oblasti športu a možno by sa to malo stať prioritou. Mali by sme nájsť na to finančné prostriedky možno tým, že dáme prioritu iným eh, rozpočtovým položkám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A potom tu mám otázku na pána Bernáta Nautstana. Nech sa páči. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Vidím tu silnú podporu návrhu komisie. Myslím si, že to je realistická zmes úsporných opatrení a preukázanie podpory rastu všade, kde sa dá. Myslíme si v mene komisie, že by sme sa mali pridržať viacročného finančného plánovania pri väčšine programov tak, aby sme zaručili, že sa v porovnaní s týmito plánmi neskratia fondy. Takéto niečo sme zatiaľ eh, dlhodobo nerobili a konkrétny program Mládež v pohybe Youth on the Move my sme 5 miliónov ešte pridali, pretože v predchádzajúcich rokoch sme pridávali a keby sme teraz nepridali, tak by sa to dalo charakterizovať ako pokles podpory mládeže a to by nebolo správne, preto sme pridali 5 miliónov. a Pokračujeme v viacročnom vzostupe. Myslím si, že to je realistický program. E, vítam to, čo tu odznelo. Ak by nastal prípad, že by rada chcela zoškrtať niektoré položky, podporíte nás a podporíte to, čo komisia považuje za minimálne financovanie v konkrétnych položkách. Spomenuli ste, pán Lokegard, že chcete zachovať e, celoživotné vzdelávanie, to je dobrá voľba. Je to program, ktorý má veľmi jasnú pridanú hodnotu a dá sa povedať, že priame dopady na ciele Európa do roku 2020. Takže celkom iste aj my prejavíme dodatočnú podporu. Teraz budem hovoriť o športe. Odzneli tu, ako vždy v tomto výbore, zaujímavé pozorovania. Vítam to, čo ste povedali, pani predsednička, aby sme naozaj sústredili vzácne zdroje na také aktivity, ktoré dokážu niečo naozaj zmeniť v celom sektore, pretože individuálne podujatia, hoci sú dobré, nemajú štrukturálny dopad, aj tieto pilotné projekty by sa mali premyslieť. Mali by sme si spolu prejsť námety a prípravné aktivity, ktoré boli otestované. Aké ďalšie pilotné projekty, aké ďalšie testovanie e, by bolo vhodné, kým začneme pracovať na roku 2014, keď už bude možno stálejší program pre šport e, na stole, hoci rozhodnutie o tomto ešte stále sa len očakáva. Uvidíme, aký bude výsledok. Čo k tomu ďalej povedať? Vítam podporu pre väčšinu programov, ale myslím si, že musíme byť realistickí a sústrediť sa na tie základné veci. Myslím si, že šport, mládež pohybe a celoživotné vzdelávanie sú dobrými cieľmi. Ďakujem za slovo. Yes. Just a few comments. Aj ja by som chcel niečo k tomu povedať, hovorí pán Lokegard. Samozrejme podporujem stratégiu, že sa musíme zamerať iba na tie najhodnotnejšie programy, ktoré prinesú najvyššiu kvalitu a to platí aj pre budúce podujatia, pilotné projekty. A v nadväznosti na to, čo povedal pán Takula, eh, chcem aj ja zdôrazniť, že niektoré podujatia musíme zasadiť do kontextu dostatočne včas. A už prípravné aktivity na šport nemajú pri veľký časový priestor na to, aby sme ich mohli ďalej rozpracovať. A myslím si, že by sme mohli pripraviť niečo podobné, ako sme robili ostatné dva roky, keď sme pripravovali celkový rámec. Takže dúfam, že tento výbor nájde dobré riešenie aj pre sektor športu. Vnímam, že tu panuje podstate podpora tejto tematiky. Sľubujem vám, že naozaj vložím veľké úsilie do toho, aby som získal finančné prostriedky, ako vždy. Teraz istá informácia technická. Nespomínal som, že v okruhu 1a je to a v ďalších okruhoch je to takmer 15 miliónov. To samozrejme nie je veľa, ale pridáme to a uvidíme, čo sa bude dať robiť ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Lokegaard. Ešte raz eh, by som vám chcela pripovedať, že všetci máte tento dokument Committee and Culture Education Budgetary Procedure 2012. To je veľmi užitočný dokument. V prvom rade vidíte, aké sú tam jednotlivé položky a potom vidíte, aký je návrh komisie. A všetko je tam podrobne opísané. Myslím si, že s týmto dokumentom môžete naozaj pracovať. E, vidíte totiž aj to, čo rozpočtový výbor dal pre náš výbor do rozpočtu. Je to naozaj veľmi užitočné, e, pretože to musíte mať v ruke až do ďalšieho rozpočtu. Chcela som vám iba pripomenúť tento dokument a myslím si, že na začiatku pán Salto mi pripomenul, že vám mám pripomenúť tento dokument. Je to naozaj užitočný dokument. Na druhej e, strane e, som chcela povedať e, pani McClarkin, že ste si vlastne protirečili v tom, čo ste hovorili. Najprv ste povedali, že vôbec nesmieme nič robiť, pretože krajiny sú také chudobné, ale potom ste povedali, musíme predsa urobiť viac tam, kde vidíme väčšiu hodnotu. Myslím si, že tam, kde pracujeme my, tam je iba pridaná hodnota. To nie je nejaký luxus. Ja viem, že vaša krajina veľmi šetrí, ale na vzdelávanie by nemal šetriť nikto. A to málo, čo môžeme urobiť e, pre kultúru, je vynikajúce. Film Kráľová reč by nikdy e, neuzrel svetlo svetla, keby ho nepodporil náš rozpočet cez e, položku média. Mali by sme všetci teda myslieť na to, že to, čo robíme, robíme aj v národných záujmoch. Jednoducho musíme trošku viac šíriť kultúru aj britskú kultúru. Takže, dámy a páni, došli sme na koniec bodu 10. O 10. ma začať vypočutie. Ak nemá nikto nič proti tomu, e, mohli by sme to uprednostniť, ale skôr ako to uprednostíme, tak by sme mohli dokončiť schôdzu koordinátorov. Má niekto nejaké námietky proti tomu, že by sme už teraz hneď začali s vypočutím? Nemáte nič proti tomu? Tak teda začneme s vypočutím e, na tému vzdelávanie a znevýhodnená mládež. E, my sme na toto vypočutie pozvali rôzne osobnosti. Máme tu Jarmil Brožikovú, ktorá je učiteľkou na Strednej odbornej škole a učňovskom stredisku v Kromieříži v Českej republike. Kde je pani Brožíková? Uh, kde je pani Brožíková? Už je tu? Ešte nie. Dobre, potom tu máme Mary Donnellan Griffin, ktorá je riaditeľkou vzdelávacieho a výchovného strediska v Dubline. Je tu? Áno. Výborne. Potom tu máme Helen Tervín, ktorá je zakladateľkou jemce víkendovej školy v Holandsku. A potom tu máme Morada Mahidiho ktorý je členom predstavenstva e, z Európskeho fóra mládeže nie je tu? Nie. E, takže musíme počkať 10 minút. Preušíme jednanie na 10 minút. Začneme opäť až o 10, pretože všetci tu nie sú. Ale je to pochopiteľné, pretože vypočutie malo začať až o 10, tak chápem, že tu nie sú všetci ľudia. Dajte si šalku kávy a potom sa opäť stretneme o 10 minút. A vráťte sa, prosím vás. Yeah, thanks to interpreters. Cher asseyez-vous. Dámy a páni, prosím, posaďte sa. Dobre, začneme s našim vypočutím, ale už som povedala, Predtým, že tu je pani Jarmila Brožíková z Českej republiky, ďalej Mary Donelan Griffin z Írska, Helen Tervín z Holandska a čakáme ešte na Morada Mahidyho z Európskeho fóra pre mládež. Okrem toho je tu náš eh, priateľ Adam Pokorný z komisie, on je vedúci oddelenia pre školské vzdelávanie a program Comenius. Prosím, nezabudnite na to, že Comenius budeme potrebovať aj po roku 2013. Dobre. Začneme vypočutie. Každý z našich expertov bude mať 10 minút približne. Ďalej otázky a odpovede približne 50 minút. So, samozrejme, zohľadom na to, koľko otázok bude. No a ja by som chcela požiadať kolegov, aby sa sústredili na jednu tému a nepýtali sa všetko od začiatku do konca. No a slovo dostane aj komisia. A chcela by som ešte jednu vec sa pripomenúť, že tento hearing sa, toto vypočutie sa vysiela na internete, kamera sa automaticky zaostrí na rečníka, no a preto by som chcela požiadať všetkých, ktorí nebudú hovoriť, aby mikrofóny vypli a keď to hovoríte, tak eh, vypnite si mikrofóny. Dnes, aj eh, včera sme hovorili už viackrát o tom, že v eh, stratégii EU 2020 závisíme od vzdelávania odbornej prípravy, hovoríme o mládeži, pohybe, že hovoríme o tom, že treba znižiť čísla a mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod eh, úroveň 10%. No a dnes sa budeme sústrediť na integráciu detí s postihnutým ďalej tiež na predčasné ukončenie školskej dochádzky. No dobre, slova ako prvá dostane Jarmila Brožíková z Kromiežíža z Českej republiky. Nech sa páči, máte slovo. Dámy a páni, som potešená, že tu môžem byť. Som učiteľka cudzích jazykov v Kromnežiža. Je to mesto 300 km od Prahy a 200 km od Viedne. Zaberala som sa problémami mladých ľudí s duševným postihnutím, pretože som sa zapojila do medzinárodného projektu integrácie mladých duševne postihnutých handicapovaných ľudí v hotelierskom odvetví Máme praktickú školu pre deti so zvláštnymi potrebami, ktorá sa založila v roku 2007 a potom sa integrovala do našej hotelierskej školy. Integrácia duševne postihnutých do no, bežných škôl je nie, novým javom. U nás v komunistických časoch sa duševne postihnutí ukrývali e, do domovou starostlivosti. Režim bral tieto deti z ich rodín, pretože tvrdil, že v socialistickej spoločnosti bude tam o nich najlepšie postarané a že takáto spoločnosť nemôže mať žiadne problémy. Po 89. sa po krôčikoch naša spoločnosť začala meniť duševne e, postihnutí a znevýhodnení sa vynárali z ich znevýhodnených pozícií a zistilo sa, že majú svoje špecifické problémy odlišné od e, našich. Mnohí teraz dávajú finančné prostriedky tejto skupine ľudí, aby zlepšili ich materiálne podmienky, ale často sú takéto finančné prostriedky, ako keby sme im dali ryby, ale my by sme im mali dať rybárskú udicu a naučiť ich chytiť si rybu, aby si chytili rybu sami. To presne znamená, že sa musia zapojiť do vzdelávania Ehm, naša škola ehm, integruje aj vážne postihnutých ľudí do majoritných základných škôl a to kompletne alebo z časti. Ak je to len z časti, tak to, tieto prípady sú úspešnejšie. Ehm, budem, nebudem hovoriť o základnom vzdelávaní, ale o možnostiach pre duševne postihnutých integrovať sa do stredných škôl. Štatistiky ukazujú, že 15 duševne postihnutých s menším stupňom postihnutia je schopných ukončiť základné vzdelanie. Teda vo veku 15 až 17 rokov českí študenti môžu dvakrát zopakovať ročník, ale ak nemajú ukončenú základnú školskú dochádzku, je stále možné ísť na dva roky na odborné učilište, kde sa naučíte remeslo, napríklad sa môžete stať záhradníkom, murárom, upratovačkou a podobne, upratovačom. Kde sa už neučia teoretické poznatky, ale praktické zručnosti. Odborná príprava, to znamená učňovské školy, ktoré pripravujú deti na praktický život, môže ponúknuť mladým duševne postihnutým i možnosť integrácie. V súčasnosti však duševne postihnutí nemajú šancu dostať sa na strednú školu, pretože nevedia zložiť skúšku, ktorá by im umožnila sa dostať na strednú školu. Preto naša škola sa pokusila o experiment. Boli sme súčasťou trojročného programu rozvoja škôl medzinárodnej, na medzinárodnej báze. Bol to európsky program Comenius. A v rámci s ďalšími hotelovými školami, napríklad vo Francúzsku, vo Florencii, tieto školy už mali veľa skúseností s prácou postihnutých Títo, nás, títo nám pomohli urobiť prvé krôčiky do neznáma. Cieľom naš, našich projektov bolo umožniť týchto, týmto mladým ľuďom, aby sa stali nezávislými tým, že budú schopní absolvovať odbornú hotelovú prípravu a tým sa dostať do, na trh práce. Tí, ktorí sú postihnutí Downovým syndromom, spomedzi e, duševných postihnutí sa najlepšie osvedčili pre túto profesiu, netreba ich učiť zvláštne techniky, ani nemusia pracovať manuálne v tejto profesii. Zistili sme však, že sú veľmi dobrí pri ľuďoch, sú usmievaví, príjemní a preto pri službách v reštaurácii sa veľmi osvedčili. Ľudia s Downovým syndromom už majú dlhšiu dobu prežívania, pretože lekárska veda pokročila a to znamená, že môžu zostať aj sami, že už nebudú mať rodičov, ktorí sa o nich stále starajú. V našom meste je škola, ktorá chlapcovi s Downovým syndromom po dohode s rodinou umožnila špeciálne štúdium. Bolo, bol to experiment a preto sme mali možnosť prijať takéhoto žiaka do našej školy, ktorý sa tri roky učil pracovať ako čašník v reštaurácii spolu s učiteľmi, asistentmi. Monitorovali sme ho a v jeho treťom roku štúdia mohol už začať pracovať v reštaurácii v praxi, kde sa stretával s bežnými klientmi. A bol taký úspešný, že sa že dokázal pritiahnuť do tejto reštaurácie ďalších hostí, mladých ľudí najmä. Naozaj napredoval výborne, veľmi dobre prestieral stoly, naučil sa robiť koktejly a dokázal sa naučiť imitovaním to, čo robili ostatní okolo neho hej, aj keď niekedy upadol do svojich zlozvykov, napríklad civil na ľudí s otvorenými ústami alebo vliekol za sebou nohy. Lenže sa naučil okrem iného aj pracovať na počítači, robiť menu na počítači a keď bol na krátkych návštevách vo Francúzsku a Taliansku, jeho prítomnosť mala skutočne pozoruhodný dopad na spolužiakov aj učiteľov Deti z našich tried ho chceli vždy mať so sebou na praxi, chceli mu pomáhať. Naučil nás, ako byť citlivejšími a pokornejšími. Keď sa tento projekt skončil, Chceli sme pokračovať s jeho domácou prípravou v spolupráci s našou školou, to sa však nepodarilo, pretože keď tento chlapec odišiel zo školy, vrátil sa do inštitúcie, kde žil predtým, opäť sa cítil neužitočný a bohužiaľ sa e, vrátil k svojim starým návykom. Mali sme mu, dokonca sme mu ponúkli kontrakt, aby pracoval pre jednu firmu, ale on odmietol pracovať v chránenej dielni, pretože podľa českých zákonov e, musí niekto, čo pracuje v chránenej e, dielni, e, byť právne nespôsobili a on nebol právne nespôsobili. My sme sa v tomto prípade snažili osloviť až ministerstvo, aby sme vytvorili čosi ako chránenú dielňu pre ňo, ale aspoň sa mohol vrátiť do triedy, chodiť do školy, aby mohol pozrieť, ako pracujú iní, šťastnejší ako on. Riaditeľ sa rozhodol, aby tento chlapec nastúpil na prípravky, na kurzy v našej škole, aby sa zapájal v rozličných verejných podujatiach, kde žiaci našej školy servirovali jedlo. Toto sa veľmi osvedčilo, pretože mohol si udržiavať svoje naučené zručnosti a spôsobilosti. Publikovali sme tento projekt v miestnej tlači, vysvetľovali sme ľuďom, že dávame týmto nádej rodičom duševne postihnutých detí, a samozrejme, takíto rodičia sa na nás obracali, chceli poslať svoje deti k nám do školy a to ešte nie je možné. Dúfam, že jedného dňa budeme schopní zareagovať na ich požiadavky a po dohode s vládou sa nám podarí postaviť našu školu do centra integračných úsilí pre mladých postihnutých ľudí, zapojiť ich do našej odbornej prípravy a takisto sa spojiť s praxou s hotelierskými ustanovizňami a zapojiť ich do práce. Dúfam, že bude možné aj podpisovať kontrakty tak, aby to bol zákonný zástupca zamestnanca, ktorý podpíše kontrakt za takéhoto zamestnanca. Treba mať na zreteli, že takýto zamestnanec sa však potom nebude môcť vrátiť do práce, aby si zlepšoval svoje zručnosti, jedine, že by sa zúčastňoval e, praxe v rámci svojej inštitúcie, ktorej je zamestnaný. Iné hotelové školy sa e, vydali na našu cestu a snažia sa naučiť niečo z našich skúseností. Všetci vieme, že duševne postihnutí nikdy nebudú prispievať hospodárskej prosperite našej krajiny, ale môžu zmeniť svet inak môžu zmeniť svet okolo seba, pretože na, nás môžu naučiť, aby sme rešpektovali ostatných a vážili si ich. Učia nás tolerancii a len tolerancia dokáže, aby náš svet bol bezpečnejší. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Božíková. No, naša milá kolega Česká, mimo, e, e, jeden z našich kolegy sa tiež zaoberá vašou problematikou. No a No a my sme tiež spolupracovali s poslancami Českého parlamentu a Anglického parla- eh, Európskeho parlamentu. No dobre, eh, ja som povedala, eh, že sa porozprávam s kolegami z Českého, Českej republiky v rámci tohto parlamentu a požiadam ich, aby podporili túto platformu, odstránili ten problém. Je to technický problém. Dobre, Budeme o tom hovoriť trošku neskôr. Dobre, teraz Mari Donela Griffin. Dobré ráno, ja som generálnou riaditeľkou z County Dublin Vocational Educational Committee a, chcela by som tiež trochu vlastne situáciu my ponúkame na druhej strednej úrovni rovnaké podmienky. No a máme 26 škôl v máme viac ako 600 tisíc obyvateľov, no a v minulých rokoch sa zaoberáme tiež základným e, vzdelávaním 10 značných škôl. E, sú, e, sa označujú, <laughs> je pre znevýhodnených, no dobre. No, ja som bola učiteľkou. A my sme tiež podporujeme, podporujeme ďalších 8 eh, eh, špeciálnych eh, škôl v našej oblasti. No a ja som bola riaditeľkou v škole v strednej, strednej škole, ktorá nebola pre postihnutých. No a dnes budem hovoriť z hľadiska mojich vlastných skúseností. Európska únia si stanovila viacero cieľov v Lisabonskej agende, medzi nimi dva hlavné. Poprvé, demokratizácia vzdelávania a po druhé sociálna inklúzia. Takže rozvoj inkluzívnejších vzdelávacích systémov mnohí vnímajú ako hlavnú dimenziu pri dosahovaní týchto cieľov. E, správa PISA hovorí, že inkluzívnejšie systémy vzdelávania majú e, vysoké, vysokú výkonnosť a popularitu medzi študentami z rôznych e, podmienok. Jirsko sa veľmi mení participácia na, na druhej a tretej úrovni Viecku sa veľmi, veľmi narastla na ďalšiu expanziu a rozširovanie a spolu s nárastom obyvateľstva začiatkom tohto storočia. No a príležitosti neboli nikdy lepšie. A rovnako od roku 1990 Írsko e, eh, má najvyššie rast na svete, bez pochyby. E, je na írskom pracovnom trhu veľká návratnosť investícií do vzdelávania. Však tento vývoj ukazuje, že hospodársky rast sám nedokáže odstrániť chudobu. Írsko má pomerne vysoké rozdiely v príjmoch a to sa odráža tiež v rezidenčných paternoch, ktoré zabraňujú tomu, aby bol školský systém úplne inkluzívny. Jeden z najväčších problémov že na niektorých školách sú vo väčšej miere za, zastúpené deti s postihnutiami, ale z deti z rôznych eh, menšín. Rodičia majú tiež právo vybrať si školu pre svoje, pre svoje deti. Takže aktívna, aktívny výber a zamietanie škôl je každodenným eh, javom v živote od roku 1990, štúdia z roku 1999 indikovala, že eh, stredné školy 50 študovalo 50 ľudí zo strednej vrstvy, e, pričom na odborných školách to bolo len 25 Dopady takýchto rozdielov sú veľmi vážne a majú dopady na znevýhodnenú mládež a vzdelávací systém legislatívny a politický rámec pre vzdelávanie e, pre osoby s postihnutím. Od konca rok, 90. rokov sa zmenil e, príslušný zákon z roku 98, stanovil, že e, každá osoba v štáte, vrátane postihnutých, musí dostávať vzdelávanie, podporné služby a rovnaké vzdelávanie v súlade s potrebami tejto osoby. Táto legislatíva túto legislatívu, alebo tento legislatívny akt bol potom doplnený osobitnými zákonmi z roku 2004 a 2005. E, všetky objasnili práva a povinnosti, avšak mali stále e, nedostatky hlavným problémom bola fráza s ohľadom na dostupné zdroje. A ako viete, so zdrojmi máme momentálne problémy. No a to spôsobila súčasná hospodárska situácia. Aj napriek tomu stále rastie počet detí s postihnutiami, ktoré sa zapisujú do normálnych škôl. Politika integrácie týchto detí je jasná. No a, a deti s akýmikoľvek postihnutiami môžu navštevovať bežné školy nové školské zariadenia, medzi nové školské zariadenia patria e, školy pre deti s autistickým postihnutím a inými. Avšak zatiaľ, čo stredné školy e, zapisujú ľudí s jednou alebo viacerými postihnutiami, tak títo študenti e, nie vždy dosiahnu úroveň certifikátu. Ja som aj z juho západu Írska to nesúvisí s tým, odkazte, ale čítate to. Takže trošku pomalšie. Hovorte s nami dobre. Nemusíte prečítať všetko. Ak máte nejakú myšlienku, môžete nám len tak povedať. Dobre, ja som práve hovoril, že som z mesta Kerry, kde hovoríme skutočne veľmi rýchlo. A Problém je, že deti, ktoré majú osobitné požiadavky, že nie vždy e, dosiahnu nejaký diplom alebo certifikát školský a rovnako aj v menšom počte e, predmetov, takže nemajú rovnaké podmienky ako všetky, všetky ostatní študenti. V roku 2008 a e, to, platiť, pretože o čom som hovorila skôr, ministerstvo, eh, ministerstvo školstva eh, vykonalo štúdiu a zistilo sa, že niektoré školy, a teraz hovorím mene eh, odborného sektora, ktorý je inkluzívnejší, že odborné školy príjmali oveľa viac študentov s osobitnými požiadavkami ako všeobecné, všeobecné školy. No a je tu tiež potreba zlepšenia koordinácie E, na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, e, pretože je tu tak veľa e, zmien v legislatíve z 21. storočia. Nemali sme čas na prípravu školského systému, na príjmanie študentov s postihnutiami, takže učiteľ nie sú pripravení a školení a rovnako je tu malá miera podpory pre študentov s osobitnými požiadavkami. No a problém je, že školy zatiaľ, čo presadzujú politiku integrácie, nie sú úplne inkluzívne, pretože na to, aby boli inkluzívne, znamená, že škola musí meniť svoju stratégiu a postupy a nemôže očakávať, že študenti s postihnutiami sa prispôsobia. A opätovne kvôli ekonomickej kríze vláda obmedzuje, obmedzuje množstvo finančných prostriedkov dostupných pre takéto školy. No a čo sa týka sociálnej nerovnosti a zahovania príslušných výsledkov, tak je jasné, že študenti z nevýhodnených oblastí potrebujú dodatočné zdroje a programy na to, aby dokázali e, bojovať proti inherentným nerovnostiam. E, približne 800 tisíc 800 e, tisíc detí nezvládne prestúp zo základnej na strednú úroveň školského systému. No, mnohé deti majú problém eh, s negramotnosťou. Vláda sa snaží riešiť tieto problémy podporným balíčkom pod názvom DEŠ eh, na odstraňovanie nerovností v školách. Je to zamerané na školy, ktoré sú, označené, eh, ktoré teda sú určené pre znevýhodnené skupiny. Podporujú rôzne opatrenia, spoluprácu s rodičmi No a školy majú spolupracovať s príslušnými agentúrami, aby mali taký lepší prístup. No a v poslednom čase boli škole požiadané, aby si stanovili hm, svoje ciele. No a inšpektori navštevujú školy preto, aby zistovali, ako pokračujú pri ich dosahovaní. Skryté faktory tiež hm, negatívne ovplyvňujú život študentov, takéto skryté problémy riešia aj inšpektory A zatiaľ čo odbor pre vzdelávanie školy e, vytvoril Youth Reach Centers e, pre deti nad 16 rokov, ale veľmi málo centier, málo centier potrebných na riešenie e, problémov detí pod 16 rokov, hlavne chlapcov, ktorí, ktorí predčasne ukončujú školskú dokázku a nemajú podstate nikto im nepomáha. Nedávno bola zverejnená správa, kde sa hovorí, že predčasné ukončenie pre ukončenie strednej školy alebo počet eh, študentov, ktorí predčasne ukončili školu, nebol nikdy väčší. No a súvisí to s problémom na pracovnom trhu aj keď čím lepšie vzdelanie dosiahnu deti, tým by mali mať lepšiu príležitosť nájsť si zamestnanie. Úspešné ukončenie školskej dochádzky sa zvýšilo 5% na 73. No a tie dodatočné prostriedky, ktoré poskytoval DEŠ, prinášajú aj pokroky. No a ja mám výsledky z programu EXEX, ktorý umožňuje viacerým študentom alebo deťom uchádzať sa o štúdium na vysokej škole. No a závery sú také, že vzdelávací systém v Írsku je segregovaný podľa, podľa pohľavia 35 podľa po 35 našich škôl sú stále um, určené buď pre chlapcov alebo devčatá, no a riešenie, stále treba riešiť, mnohé sa snažia riešiť problémy z nevýhodnených skupín, ale stále sú to veľké nedostatky. Ak sa pozrieme na zloženie uh, podporných služieb pre školy, tak je to jasné, pretože viacej eh, chlapcov a žiakov z znevýhodnených, eh, z nevýhodnených oblastí no a nárast participácie na sekundárnej úrovni neznamená pokrok pri sledovaní a odstraňovaní nerovnosti aj v poškolskom eh, po vyučovacích aktivitách lepšie výsledky. No a Hmm. je tu stále riziko prehlbujúceho sa, prehlbujúcich sa rozdielov um, veľkosti skupín tým, ktorí môžu študovať a tým, ktorí uh, nie. No a v Írsku je uh, skupina znevýhodnených uh, eh, žiakov, ktorí sú čoraz znevýhodnenejší. No toto je všetko a ešte raz sa ospravedlňujem, že to bolo také rýchle. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Helen Tervín z Holandska. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Helen Terven, som zakladateľkou víkendovej školy IMC. E, je to škola pre mladých ľudí, ktorí žijú v nevyhodených oblastiach v Holandsku. Požiadali ma, aby som vám objasnila tento projekt, veľmi rada to urobím. A to je, tak povediať, aj moja misia, aby sme vo vzdelávaní mali naozaj väčšie perspektívy, aby sme tam mali väčšiu motiváciu. Ukazuje to, ako dôležité je mať takéto programy. Pokiaľ ide o túto víkendovú školu, čo to je, musím povedať, že je to škola, ktorá má podporu aj občianskej spoločnosti. Povieme niečo o tom, ako vyzerajú plány do budúcnosti a povieme aj niečo o tom, ako sa dá spolupracovať s inými školami. Je to vlastne víkendová škola, kde, je, kde prebieha doplnkové vzdelávanie. Každú nedelu chodia do školy a vzdelávajú sa tam takí ľudia ako vy alebo my a chodia e, tam, aby si rozšili svoje vzdelávanie. Môžu to byť matematici, právnici, podnikatelia, novinári. Jednoducho to sú e, ľudia, ktorí chcú objasniť deťom e, svoju prácu. Toto sú mladí ľudia od 14 a 17 rokov a spolupracujú s týmito deťmi, trávia s nimi čas a pracujú na e, výrobe novín alebo ukazujem, ako prebieha operácia, ale s týmito svojimi ľuďmi z praxe môžu deti robiť aj mnohé ďalšie e, vzrušujúce zaujímavé veci. Môžu simulovať operáciu alebo výrobu novín. Naši žiaci e, radi chodia do víkendových škôl. Tieto víkendové školy existujú vďaka rôznym skupinám spoločností, ktoré ich podporujú. Každý e, rok máme 2000 lektorov z rôznych povolaním a nikdy nebol problém nájsť lektorov. E, je to naozaj veľmi dobré pretože to ukazuje, že potenciálne v spoločnosti existujú tieto rôzne možnosti a že ľudia sú naozaj ochotní urobiť niečo, aby podporili mladých ľudí. S tým sme nikdy nemali problém. Ďalší dôležitý bod sú peniaze pretože víkendová škola nie je financovaná vládou, ale podnikmi, nadáciami a tak ďalej. Máme teraz 9 takýchto víkendových škôl a všetky financiu spoločnosti, firmy a nadácie 2,2 milióna eur ročne. To sú peniaze, ktoré od nich dostávame a vidíme, že pre firmy a spoločnosti je stále dôležitejšie prispieť nejako k rozvoju spoločnosti a rozhodli sa preto investovať do vzdelávania mladých ľudí. Máme teda pocit, že spoločnosti a firmy naozaj pochopili, aká je ich úloha. A že by mali podporovať predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Naozaj sa oplatí e, investovať do mladých ľudí zo znevýhodnených oblastí. A čo teda ponúka víkendová škola? E, výsledky vidíte na prechádzajúcich eh, študentov, ktorí sme mali už 13 rokov. Eh, vedieme túto víkendovú školu. Naši prví študenti už majú 23 rokov. Eh, sami sa vracajú naspäť a učia. Nakoniec vyštudovali rôzne odbory a smery a to je dobre. Pri normálnych školách e, ide o to, aby človek e, zmaturoval, aby jednoducho získal e, základ pre vyššie vzdelávanie, ale na týchto víkendových školách zase deti vidia, čo je naozaj dôležité pre život. A potom, keď skončia naše víkendové školy, tak chodia učiť ďalších študentov. Keď porovnáme deti, ktoré absolvovali víkendovú školu s tými, ktoré neabsolvovali víkendovú školu, tak vidíme, že je to naozaj rozdiel pretože deti z víkendových škôl sa potom rozhodli študovať odbor, v ktorom boli nakoniec naozaj dobrí. Mnohí idú na e, vyššiu školu, ale robia to, čo ich naozaj baví. E, teda tým spôsobom sami prispievajú k rozvoju spoločnosti aj tým, že sa potom sami vracajú do víkendovej školy, aby učili. Aké máme plány do budúcnosti? Nechceme e, zasypať celú Európu alebo celé Holandsko víkendovými školami, to vôbec nie, ale je veľa dôvodov preto, aby sme mali takéto víkendové školy, hoci si to vyžaduje e, finančné prostriedky, ale jednoducho to robíme veci, ktoré sa môžu robiť aj na normálnych školách. Aj občianská spoločnosť e, sa môže venovať e, týmto veciam. Nechceme iba vyrábať vysvedčenia, ale na víkendových školách chceme jednoducho zistiť, čo sa nachádza v mladých ľuďoch. Holandsku by sme tiež chceli lepšie e, regulovať bežné vyučovanie a integrácia je dôležitá. Treba naozaj integrovať aj znevýhodnené deti do škôl napríklad Berlíne alebo Paríži alebo Bruseli by tiež mohli byť zriadené takéto víkendové školy, aby sa ukázalo, čo sa dá dosiahnuť. Iniciatívy, ktoré môžeme rozbehnúť, by sa mohli ešte posilniť. Práve som počula v správach, že liberáli predložili plán Európskej letnej školy a že sa inšpirovali našim príkladom a finančne podporia túto Európsku letnú školu. Ide o to, aby mladí ľudia v Európe sa mohli zúčastniť podobného programu ako ten program, ktorý sme rozbehli v Holandsku. E, táto Európska letná škola by však nebola iba pre jednu krajinu, ale pre e, mladých ľudí z celej Európy. To je podľa mňa vynikajúci nápad. Takže to sú naše plány v budúcnosti. E, chceli by sme ukázať že doplnením vzdelávania získajú mladí ľudia lepšie výhliadky do budúcnosti. To je mimoriadne dôležitý. My sme nakrutili aj dokumentárne filmy, píšeme o e, výsledkoch našich víkendových škôl, tie chceme ukazovať aj na bežných školách. A chceli by sme aj v Európe ukázať, že je mimoriadne dôležité zapojiť aj občianskú spoločnosť do vzdelávania mladých ľudí a pre všetkých aj tých, ktorí sú znevýhodnení. A preto by som sa chcela obrátiť na vás, aby ste podporili projekty, ktoré majú za cieľ pripraviť mladých ľudí naozaj lepšie do budúcnosti. tí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, to je iba špička ľadovca, tie čísla, e, ktoré vieme, ale je tu viac ľudí, ktorým nevíde všetko v živote tak, ako si predstavovali a aj na tých by sme sa mali pozrieť. Mali by sme investovať do motivácie. Motivácia je kľúčové slovo a ďakujem pekne za pozornosť a vraciam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani Tervín. A teraz e, odozávame slovo pánovi Muradovi Mahidimu e, z Európskeho fóra mládeže. Ďakujem veľmi pekne. Keďže zvyčajne hovorím po anglicky, aj teraz budem hovoriť po anglicky. Ďakujem za milé pozvanie vyjadriť názory Európskeho fóra mladých tejto téme, ktorá je blízka nášmu srdcu pre tých z vás, ktorí nás nepoznajú. Európske fórum mladých je nezávislé fórum, ktoré združuje rady mladých a medzinárodné organizácie mladých v celej Európe. Pracujeme pre mladých ľudí, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do spoločnosti, zlepšiť svoje životy. Prosím vás, vy nie ste z Írska, prerušuje pani Doris Peck rečníka. Mám hovoriť e, hovorte pomalšie, prosím. Rýchlejšie či pomalšie, pýta sa rečník. Prosím pomalšie. A hovorte, nečítajte. Keď hovoríme o vzdelávaní a znevýhodnených mladých ľuďoch, je dôležité, aby si spoločnosť uvedomila, že každý má schopnosť rozvinúť svoju osobnosť, svoje schopnosti. To si však vyžaduje aj politické opatrenia a vzdelávací systém, kde sú si všetci rovní. Na nešťastie stále ešte existuje prepojenie medzi socioekonomickým statusom rodičov a vzdelávacej ceste, kariérnej ceste, ktorú si ich deti zvolia. Toto treba prerušiť, aby aj tí mladí ľudia, ktorí nemajú také možnosti, mohli rozvinúť svoj plný potenciál. Vždy zdôrazňujeme správny prístup k politike pre mladých, to znamená právo na vzdelávanie, ktoré zakotvuje už Charta základných práv Európskej únie. Mladí ľudia však nemajú byť vnímaní len ako takí, čo si môžu nárokovať tieto práva, mali by sa sami zaslúžiť o svoje vlastné vzdelávanie, mali by si sami zvoliť a zmeniť svoju vzdelávaciu kariéru, ak sa tak rozhodnú. Treba, aby mladí ľudia prijímali plne informované rozhodnutia, kedy skončiť svoje vzdelávanie na základe svojich osobných záujmov aj budúcich kariérnych plánov. To znamená, že keď niekto chce odísť zo školy skôr, bude to vedomá voľba a možno sa rozhodne neskôr pokračovať vo vzdelávaní, pretože sa si volí inú kariérnu cestu, nie priamu a nemá sa to vnímať s predsudkami. Dnes v Európe vidíme, že e, podmienka, ktorá podmienuje predčasný odchod zo školy, a ktorá sa najčastejšie pozoruje, je socioekonomická situácia jednotlivca a jeho či jej rodiny, pretože všetky deti nezačínajú na rovnakej štartovacej čiare, nemajú rovnaký kultúrny a ľudský kapitál. Školské zariadenia sa vždy vnímajú ako zariadenia pre odovzdávanie obrovského množstva poznatkov a dát a nevnímajú sa ako miesta, kde sa študenti môžu niečo tvorivo naučiť a kde sú študenti v centre diania. Toto má potom negatívny dopad na mladých ľudí zo zraniteľných skupín, napríklad z menšín alebo detí pristahovalcov. Myslím si, že to, že predčasne deti odchádzajú zo školy, sa dá plne pripísať sociálnym nerovnostiam. Myslím si, že treba prekonať túto prekažku pre znevýhodnených mladých ľudí, aby neodchádzali zo škôl predčasne, hoci to má isté finančné náklady. E, treba sa do toho dať, pretože zlyhanie, školské zlyhanie má potom ešte vyššie náklady pre spoločnosť a jednotlivca. Vedie to k zažravanému kruhu, ktorý vedie k chudobe, marginalizácie cií a toto, tento začarovaný kruh treba prerušiť. Ako ho prerušiť? Treba začať u žiaka, u učiteľa, v škole, v komunite. Aby sme boli efektívni na lokálnej úrovni, existujú národné a európske politiky aj podporný systém, ktorý treba zaviesť do praxe. Vzdelávanie musí byť prierezovou záležitosťou. Preto vítame záväzok v agende pre nové zručnosti a pracovné miesta, ktorú vypracovala Európska komisia aby sa zabranilo predčasným odchodom detí zo školy. Ale nemalo by sa ani zabraňovať mladým ľuďom, aby dosiahli svoju, svoj najvyšší potenciál vo vzdelávaní, pretože veríme, že nikto nesmie byť ponechaný vzadu, nikto by nemal zaostávať. Myslím si, že treba zmobilizovať ľudské finančné zdroje, aby sa zabezpečilo, že každý, kto vstúpi do vzdelávacieho systému, dokáže ním postupovať na jeho najvyššiu úroveň zručnosti a spôsobilosti bez akejkoľvek diskriminácie. Takto musí vyzerať program reforiem vzdelávania, ktorý musí vziať do úvahy všetky hore uvedené, predtým uvedené veci. Jednotlivec musí byť v centre vzdelávacích politík musia byť viaceré spôsoby, ako ukončiť, završiť školskú dochádzku, najmä na základných a stredných školách. Musíme sa zamerať na odlišné potreby odlišných mladých ľudí. Napríklad by sme navrhli, aby každý mladý človek, ktorý odíde z, zo školy predčasne, tak či tak dostal isté vysvedčenie alebo certifikát, ktorý by uznával aspoň to, čo sa naučil dovtedy. To by umožnilo tým, ktorí odídu predčasne, neskôr týmto e, študentom nadviazať v tom bode, v ktorom prestali. Ďalej navrhujeme osobné poradenstvo a programy orientované na žiakov. E, mladí ľudia by mali mať alternatívy, odborné vzdelávanie, učňovské školy, dobrovoľnú prácu, ktorá e, na konci bude takisto istý certifikát alebo vysvedčenie a neakademické kvalifikácie. E, myslím si, že mladí ľudia by mali byť plne autonómni a mali by mať možnosť voľby. Mali by si zvoliť takú vzdelávaciu kariéru, ktorá im najlepšie vyhovuje bez tlaku. Toto nám chýba v politike Európskej platformy, ktorá sa nazýva e, politika pre vzdelávanie mladých ľudí. Ja osobne som z organizácie mladých a predstavujem tú platformu mladých. Chcel by som zdôrazniť pozitívny účinok, pozitívnu úlohu, ako mladežnícke organizácie hrajú pri tom, aby zabraňovali predčasným odchodom e, študentov zo škôl. Myslím si, že neformálne vzdelávanie pre mladých je kľúčom, pretože toto dáva deťom sebavedomie, sebaúctu a takisto to zvyšuje ich sociálne zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú potrebné aj vo formálnom vzdelávaní, aj na trhu práce. Tieto neformálne vzdelávania by mali poskytovať doplnkové služby a by tvorili istú kostru podporu pre ďalšie formálne vzdelávanie. Neformálne programy by mali bežať aj vo bežných školách. Ten, kto sa učí, by mal byť v centre, jeho potreby mala byť v centre, z neho by sa malo odvíjať to, čo sa ďalej učí. Napríklad študentské odbory v škole e, navrhli čosi ako občianstvo danej školy a cez toto občianstvo si deti školu istým spôsobom prisvojujú, berujú za svoju a meniajú podľa svojich vlastných potrieb. Neformálne vzdelávanie e, vďaka svojej dobrovoľnej povahe pravdepodobne nebude vyvíjať také tlaky na deti ako formálne vzdelávanie. Formálne vzdelávanie má svoju úlohu, ale treba ju doplniť e, ďalšími alternatívami. Myslím si, že mladí ľudia by mali byť napojení na svoje komunity a komunity by mali reagovať na potreby tých mladých ľudí, ktorí nemajú toľko skúseností a možností pred sebou. Myslím si, že aj znevýhodnené deti by mali mať možnosť preťať začarovaný kruh chudoby a toho, že nedokážu dokončiť školskú dochádzku. Teším sa na diskusiu a vaše poznámky. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k diskusii. Odozdám slovo kolegovi Fischersovi, ktorý sa hlásil ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať rečníkom za vysvetlenia, ktoré sme od nich dostali a takisto sa im chcem poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú robia. Chcel by som začať tým, že oslovím pani e, Brožíkovú. Zdá sa mi, že táto česká legislatíva je trošku čudná. Namiesto toho, aby pomohla ľuďom s postihnutím, tak toto legislatívou im bránite pracovať vo firmách. To, čo sa deje v Španielsku, je presný opak. My máme e, zákon, na ktorom sa ešte pracuje, nemáme podrobnosti, ale jednoducho ukladá firmám povinnosť zamestnať určitý počet e, zamestnancov s postihnutím, či už ide o telesné postihnutie alebo duševné postihnutie. E, jednoducho stanovuje firmám povinnosť zamestnať určitý počet ľudí s postihnutím. V našej politickej skupine v Madride je človek, ktorý je zamestnaný aj s postihnutím pracuje na sekretariate, pracuje ako recepčný v sídle strany a tento človek má Downov syndrom. E, pokiaľ ide o zmeny, ktoré sa robia vzhľadom na pomoc ľuďom s postihnutím. Myslím si, že táto práca je pozitívna. Mali by sme podporiť túto prácu. Dúfajme, že prinesie plody. Mám iba jeden návrh. Pokiaľ ide o integráciu ľudí s postihnutím, a predovšetkým ľudí z môjho zázemia, tak si myslím, že šport je vynikajúci nástroj. Šport tejto oblasti ponúka e, vynikajúce možnosti a myslím, že túto úlohu uznali v mnohých krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Trpe. Áno, ďakujem veľmi pekne, Doris. A veľmi rada by som sa obrátila na našich rečníkov musím povedať, že naozaj e, tu môže naozaj veľmi rýchlo vzniknúť začarovaný kruh, e, pokiaľ ide o postihnutie, nezamestnanosť a tak ďalej. O tom všetko vieme. Preto vás sem všetkých e, poprosiť, aby ste menovali niekoľko konkrétnych príkladov, ako môžete pomôcť mladým ľuďom s rôznymi problémami. Vieme, že sú mladí ľudia, ktorí už nie sú ochotní chodiť ďalej do školy. Ako sa k ním dostanete? Ako zbudíte ich záujem? Ako dostanete u nich určitú kontinuitu? Ako zvýšite ich sebavedomie? Tu na európskej úrovni máme vždy záujem o dobré príklady, aby sa z toho mohli poučiť aj druhy. Preto vás sem poprosil o takéto príklady. Ukážte príklad, kde sa kontaktujete a motivujete s mladými ľuďmi ako to robíte vo vašom každodennom živote a práci? Ďakujem. Nie, teraz som na rade ja. Tiež by som chcela povedať niečo k tej téme. E, chcela by som sa pripojiť k tomu, čo povedala pani kolegyne Trpel. Samozrejme by bolo pre nás veľmi dôležité, keby sme dostali e, viac e, príkladov. Aj ten český príklad bol vynikajúci ale tie víkendové školy boli tiež skvelým príkladom. Ako dostávate ľudí na tie víkendové školy? Čo s tými deťmi, ktoré sa nechcú vzdelávať, ktoré sa nechcú učiť, e, ktoré ani nechcú vedieť, čo by mohli robiť so svojím voľným časom? Ako sa k ním, e, môžete dosiať, ako k ním preniknete? tieto víkendové školy samozrejme sú pridanú hodnotou predovšetkým pre tých, ktorí už chodia do školy. No a po druhé, je skvelé, že ste sem prišli dnes a môžeme tu dnes hovoriť o vašich návrhoch, ale dúfam, že budeme môcť hovoriť o tých návrhoch aj pri iných príležitostiach. Potom e, by som rada povedala pánovi Mahidimu, že vaše návrhy pre uznanie neformálneho vzdelávania je téma, ktorou sa tu už dlho zaoberáme. V nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch budeme určite hovoriť o téme zlepšenia europasu. Niečo také bude existovať o 5 rokov a tento Europas je príliš e, prísne zameraný na formálne vzdelávanie keď sa mladí ľudia angažujú, malo by to byť e, viditeľné. Keď boli mm, niekde, keď niečo robili pre svoje vzdelanie, malo by sa to uznať. Už komisii teraz na to myslíme a často o tom hovoríme aj v tomto výbore. Ale kolega Adam Pokorný sa tomu bude určite venovať vo svojom príhovore. Tak toľko som ja e, zhruba chcela povedať. A teraz pani Anibal. Ďakujem predsednička. Ďakujem aj našim expertom. Či si nám povedali veľmi zaujímavé veci. Ja by som chcela nadviazať na to, čo ste povedali vy, predsednička a pani Trupel. Mm, samozrejme, že najdôležitejšia je tu otázka zdrojov. No a ja som kňou pre predčasné ukončovanie školskej dochádzky. Tú správu som práve dokončila, treba ju ešte preložiť, takže bohužiaľ nebudem môcť eh, nič z dnešného dňa do nej zapracovať. Možno len cez pozmeňujúce návrhy. No a mm, chcem sa vás pýtať nielen na vaše zdroje pri vašej práce, ale aké dodatočné zdroje existujú pre mládež, s ktorou pracujete. Napríklad jeden z dôvodov, alebo no, jeden z dôvodov, prečo e, študenti prečasne ukončujú školskú dochádzku, sú nie financií, pretože chodiť do školy je drahé. Uvedomujete si, alebo viete o nejakých programoch e, na poskytnutie finančnej pomoci pre mládež, aby zostala do školy, aby zostala a chodila do školy. E, a čo použiť vy pri práci? Súhlasím s predtedničkou, že by nás zaujímalo viacero príkladov toho, čo robíte, no ale pre mňa je zaujímavé, že aj keď strácame prácu a vy odvádzate vynikajúcu prácu, tak veľa vecí závisí od toho, čo sa deje, či sú dostupní ľudia a financie. A my musíme pracovať na takom širšom systéme a univerzálnejších ustanoveniach Mňa by zaujímali vaše pripomienky k financovaniu a financiám, ktoré sú dostupné pre vás samotných a pre mládež, ktorou pracujete. No a ja ešte raz sa eh, dám slovo pani Griffin, alebo eh, nadväčšina pani Griffin, vy ste hovorili, že znevýhodnení ľudia sú hlavne v stredných odborných školách, no ale ja som aj z toho rada, pretože majú možnosti rozvíjať svoje schopnosti a hľadať ich. Samozrejme to závisí od toho, aké sú tieto školy. No a preto e, sa na to nestiažujem ani ja som ja si skôr myslím, že e, je, sa treba stiažovať, že mm, vzdelanie učiteľov nie je zodpovedajúce, ale už včera kolega Bisky a ja sme na to poukázali, že dôležité je, aby mládež mala druhú možnosť okrem vyššieho vzdelania, totiž že idú na stredné odborné školy alebo učilištia, učilištia kde sa uh, vyučia nejakému remeslu. No. no myslím, že sme na, máme rovnaký názor, vidíme uh, problémy. Podobne dôležité, dôležitý, dôležité vzdelávanie učiteľov. Ne, ne, nechápem presne, čo povedala pani Honeyball, E, o tom, že školy sú drahé. E, školy nemôžu nič stáť. Myslím, že vzdelávanie je e, bezplatné. Je to osobitný nejaký mimoriadný, teda špeciálny príklad z Veľkej Británie, alebo čo si mysleli? Takže vysvetlíte mi to a potom dostane a dostanú slovo naši odborníci na odpoveď. Dobre, prepačte. No, ja som nehovorila o tom, že školy sú zadarmo, ale o tom, že nejaké ďalšie opatrenia. A konkrétne som sa pýtala na financovanie pre eh, študentov, aby zostali na škole aj po eh, dovršení veku povinnej školskej dochádzky. No, žiaci často odchádzajú, pretože nemôžu si dovoliť zostať na škole. A ja sa pýtam, či nejaké dodatočné financovanie pre prácu Naši rečníkov, teda neviem, či to za má, ale či e, keď robia osobitné projekty, dostávajú na mimoriadne zdroje. Dobre, ďakujem pekne ešte pani Bena Rapatu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, sme v Európskej platforme proti chudobe a exklúzii. Potom to sa raz v podstate všetko ale myslím, že potrebujeme síce jednotné kroky, opatrenia, ale aj politickú víziu. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sme dokázali vybudovať systém, máme ten väčšinový systém. A nemôže byť predsa situácia taká, že ostatní sa budú musieť tomuto systému prispôsobovať pretože výsledkom bude exklúzia na jednej strane. Na jednej strane chudoba, tí, ktorí majú psychické problémy, nejaké telesné postihnutie. Vo Francúzsku, vo Francúzsku sa dá pozrieť následovná vec. Ja som zo sociálne znevýhodneného regiónu. Môj rodný jazyk nie je francúzština, ale eh, je to iný jazyk, ja som teda z Lyonu, kde v 80. rokoch bola veľké sociálne, sociálne zmiešavanie. Žili tam ľudia rôznych kultúr a rôznych eh, sociálnych tried. A to považujem za dôležité, pretože tak ale eh, som si dokázala vôbec len predstaviť, že by som mohla robiť niečo iné ako môj otec. Minulosti to bola skutočná katastrofa, pretože sa žilo v getách prakticky. Tá segregácia bola úplne prísna, to bolo dramatické. A rovnako tu už bolo aj povedané, že je nevyhnutné, aby sme my vytvorili príslušné systémy, pomocou ktorých budú môcť všetci ľudia, či už dospelí alebo deti, bez ohľadu na svoj pôvod, budú môcť využívať tento systém. Existujú nové technológie a nástroje, ktoré nám to predsa umožňujú. Umožňujú počítače, ktoré umožňujú zrakovo postihnutým používať internet. Sú možnosti, ale najskôr je potrebná politická vízia, ktorá sa snaží otvorené systémy, kde eh, že nepanú také obmedzené rozmýšľania a predstavy. To pokladám za dôležité, pretože v konečnom dôsledku je najdôležitejšie to, že všetci žijeme na tejto planete spolu. Povedalo sa, že pani Bražiková povedala, že postihnutí nemôžu prispievať k bohatstvu štátu. Bohužiaľ s tým nesúhlasím. A samozrejme, že môžu. Tým my musíme len zmeniť svoj prístup. Každý môže prispieť. Systém musí byť však otvorený a dajte všetkým túto príležitosť. Ďakujem pekne pani Rapatu. No a teraz sa dostanú slovo naši odborníci. A Kopová dostala slovo. Nie. Takže v opačnom poradí najskôr dostane slovo ten človek, ktorý išiel posledný. Takže Morad Mahidy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zazneli tu, zaznelo tu pár veľmi zaujímavých vecí. Budem sa snažiť zodpovedať a reagovať. Otázka pani Trupel. Ako posilniť sebavedomie? Ako osloviť mládež z nevýhodnených skupín. Pre nás, pre mládežnícke organizácie, to je veľmi ťažká otázka, pretože často aj sami vidíme, že to nie je ľahké. No a my môžeme skonštatovať, že účasť na sociálnom živote, participácia, to sa učíme od útleho veku. No a čím skôr začneme tým väčšia je príležitosť, že sa skutočne podarí mládež a deti presvedčiť a integrovať do mládežníckých organizácií a, a presvedčiť o dobrovoľníckej práci. Avšak nie je to jednoduché. Často vidíme, že sú tu komunikačné problémy medzi mládežníckými organizáciami a sociálne znevýhodnenými skupinami. To začína už rodičov. No a jeden z problémov, ktorý často vidíme, je, že v konečnom dôsledku končíme na financiách, ktorých by sme potrebovali viacej. No a na prekonanie tejto prípasti je práce s mládežou, ktorá oslovuje mládež tam, kde sa nachádzajú a ne, ne, nečaká, že mládež príde k nám alebo deti. A to je... To potrebuje tiež jasne viac podporiť. Pani Pak hovorila o, o odborných školách a odborných učilištiach. To je samozrejme dôležité. Pre nás je dôležité, aby to nebolo nejak sociálne vopred určené, kto ide na učňovku a kto ide na gymnázium napríklad odborné školy poskytujú a vytvárajú dobré možnosti pre mladých ľudí, aby sa našli sami, aby objavovali svoje schopnosti, ale na odborné školy nemôžu ísť len eh, deti z chudobnejších rodín, pričom z tých bohatších chodia všetci na gymnázia. Tie potrebujeme zaručiť tiež ich rovnakú kvalitu. Nemôže to byť len nejaké škaredé káčatko. No a posledná myšlienka, čo sa týka účasti, to je getoizácia spoločnosti. Tá stiažuje integrácii, keď sa sociálne skupiny aj geograficky nemiešajú, tak je veľmi náročné zúčastniť sa. Ja som mal šťastie, že moji rodičia ma dali do mládežníckej organizácie, ktorá nebola v tom obvode, kde som žil, pretože inak by som sa nikdy nedostal k práci do, s mládežou a dobrovoľníckej činnosti a toto ešte komplikuje vec. A v tom vidím tiež aj ďalšiu prekážku. Toľko. Teda teraz ďakujem pekne. Ďakujem. A nás by zaujímalo, aký je váš prístup, ako to konkrétne robíte. Tak opis to sami. Nás by zaujímalo, ako to konkrétne robíte vo vašej organizácii, ako hľadáte tý, tú mládež. No my to tiež robíme. No dobre. A teraz som slovo dostala pani Tervín. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim povedať to trochu konkrétnejšie. Ako môžeme nájsť aj mládež, no a začneme už vo veku 10 rokov, rokov a mm, skutočne žiaci sa k nám vyslovene hrnú. No, to robíme. Takže výskumy ukázali, že mládež, ktorá preruší alebo prečasne ukončí školu, to, je často, to sú často ľudia, ktorí nechcú chodiť do školy, pretože vyučovanie nesúvisí s reálnym životom. Teda nie je záujem vyučovania. To treba zohľadniť, eh, keď hovoríme o projektoch ako víkendová škola a tak ďalej. Čiže mládež to skutočne chce. No a keď oslovíme mládež a povieme, že máme pre vás ponuku, pokladáte ho za zaujímavú, tak to je zaujímavé pre všetkých problém výkonových škôl nie je, že máme málo šku- žiakov, študentov, nie práve naopak. Máme dokonca, dokonca čakačky, pretože všetci k nám chcú chodiť. To treba zohľadniť. Mládež sa chce učiť, ale chcú sa učiť v kontexte, ktorý súvisí s ich životom. No a ja súhlasím s mojim kolegom, že časťou mládežnických hnutiach a sa treba učiť skoro. No, ja myslím, že 10 rokov nie je príliš neskoro. Samozrejme, treba začať čo najskôr, ale naše skúsenosti ukazujú, že keď každú nedelu vstúpime do e, mm, sebavedomia a hovoríme, že áno, vy to dokážete a že keď vo veku 15-16 rokov sa môžete prihlásiť na ďalšie programy, ktoré sú zaujímavé pre vás a pre celú spoločnosť. no účasť na živote spoločnosti a sa dá naučiť, dá sa začať skoro a myslím, že aj predpubertálny vek je dobrý, dobrý časový bod, kedy sa mladí ľudia na to dajú pripraviť. No, niekto tu hovoril o neoficiálnom, neformálnom vzdelávaní. Ja si myslím, že pre politiku je veľmi dôležité, jasne si uvedomiť rozdiel. Čo musí priniesť vyučovanie mladým ľuďom, čítať, písať, počítať, ale aj iné schopnosti. Mladí ľudia z rodín imigrantov, zo sociálne slabších rodín, no pre nich je dôležité, aby okrem formálneho vzdelávania sa naučili ešte mnohé ďalšie veci, rôzne veci, No, pekné je, keď sa hovorí o nákladoch, že práve toto neformálne vyučovanie, vzdelávanie je také, že ho podporuje spoločnosť. Mnohí chcú prispieť k tomu. Je čoraz viac podnikov ponúka prax, zaujímavú prax pre mládež. No a ja myslím, že to je politické rozhodnutie. To treba ste podporiť v Holandsku vidíme následovné veci. Poprvé, oficiálne vzdelávanie, vyučovanie má ešte mnoho nedostatkov. Tam sa deti ešte nedostatočne neučia. Škola by mala zlepšiť to, ale neformálne vzdelávanie je dôležité. To sa dá podporiť na školách, ale aj v rámci spoločnosti. No a ja som presvedčená, a moje skúsenosti ma o tom presvedčili, že problém nie je to, že mládež by to nechcela. My musíme jednoducho ponúknuť zaujímavé veci, pretože mládež sa učiť chce. No a ďalej, a padla tu otázka o tom, ako to zaplatiť. Aj to je samozrejme kľúčové slovo. Prispieť musí na to spoločnosť. Peniaze na vzdelávanie sa musí investovať do výuky nevyhnutné pre mládež ako sa financujeme my. Ja som povedala, mm, podniky a nadácie, tie financujú víkendovú školu, no a podniky sú ochotné mm, financovať hlavne to doplňujúce vzdelávanie. Ďakujem pekne. Teraz pani Griffin. Thank you. Um... Ďakujem za slovo. Za všetky poznámky. Myslím si, že naozaj triafajú do čierneho. Ja len čo si k praktickej demonstrácii Tri veci by som zmienila. Otázka na anglický vzdelávací systém, ktoré, ktorá súvisí s financiami potrebnými, aby dieťa zostalo na škole. My to riešime v školách tak, že veľmi dobrí študenti sú podporovaní, aby sa dostali na, do terciálnej sféry vzdelávania a v istej oblasti Írska, ktorá bola veľmi znevýhodnená, sme začali pracovať so študentmi, tak, aby sa dostali na terciárnu úroveň vzdelávania. Jeden zo spôsobov, ako sme, aký sme využili, je, že sme zaviedli štipendia. Ak zostanú študovať po škole istý počet dní do týždňa, tak dost, dostanú peniaze za to a niekedy to je to, čo rozhodne, či zostanú v škole alebo nezostanú. Myslím si, že 15-ročné skúsenosti nám dávajú právo e, povedať, že ľudia sa veľmi snažia dostať na e, vysoké školy, na, do terciálnej sféry a teraz už finančné základy alebo podnety nie sú až také dôležité ako sociálny tlak, pretože teraz už aj v komunitách sa snažia deti len z vlastnej potreby sa dostať do školy. Ďalšia vec, väčšina učiteľov pri svojom vzdelávaní sa za učiteľov sa učí, ako učiť akademické predmety. Neučia sa o deťoch so, so zvláštnymi potrebami. Neučia sa o výchovných otázkach, o tom, aké špeciálne potreby majú deti z pristahovaleckých rodín, ktorých rodným jazykom nie je ten, ktorým sa dorozumývajú v škole. Neučia sa čeliť sociálnym problémom v komunitách, ktoré súvisia so školskou dochádzkou, takže podľa mňa aj pri vzdelávaní učiteľov treba rozšíriť eh, ich toto vzdelávanie o spomínané predmety a takisto o jazykové vzdelávanie. Učiteľe by mali vedieť hovoriť viacerými jazykmi, pretože tu je len o to, že sa naplní trieda Samozrejme, že každý má nárok na e, kvalitné vzdelávanie a preto nestačí, že deti sedia v tríde, majú učiteľa. To, čo dostávajú od učiteľa, musí byť kvalitné. Takže pamätajme aj na učiteľov, ktorí sú tí, ktorí ovplyvňujú mladé, e, mladých študentov, najmä deti zo znevýhodnených rodín. Výskum ukázal, že e, deti sa rozhodnú odísť zo školy a udávajú dôvod. Učiteľ ma nemal rád učiteľka ma nemala rada. Myslím si, že akákoľvek nevhodná poznámka, ktorú utrusí učiteľ, môže mať veľmi veľký dopad na rozhodnutie dieťaťa odísť zo školy. Nesmieme zabúdať na emocionálnu stránku učenia, vyučovania, ktorá je najmä pre deti zo znevýhodnených rodín mimoriadne dôležitá. Teraz k neformálnemu vzdelávaniu rozbehli sme viaceré programy v tejto veci, najmä pre e, deti nad 16 Zistili sme, že pod 16 veľmi dobre funguje e, jedna vec a môj kolega mal pravdu, že treba robiť viac praktických vecí, pracovať s, drevom, s médiami, s domácou ekonomikou, s osobnou ekonomikou. A Takisto ich treba zaangažovať do športových klubov, napríklad futbalových krúžkov, do líg, ktoré ich udržia zainteresovaných. Problém je, že nemáme dostatok finančných prostriedkov na takéto doplnkové aktivity a vždy treba rozhodnúť, či dáme uh, konečný počet peniazy, ktoré máme na tú vec alebo na inú vec a nevždy sa správne rozhodne pretože pri hlavnom prúde vzdelávania sa neriešia takéto špecifické veci. Keď hovoríme o tých študentoch, ktorí najviac potrebujú podporu, sú to tí, ktorí potrebujú sociálne aktivity, aby sme ich eh, odradili od kriminálnej činnosti. Sú aj takéto programy, ktoré takto fungujú a aby sme im získali väčšiu finančnú podporu, to by bolo žiaduce. Ďakujeme a napokon pani Brožiková má slovo. Ďakujem za slovo. Rada by som zareagovala na to, čo tu odznelo od e, francúzskej dámy, keď som povedala, že ľudia, ktorí sú ťažko duševne postihnutí, nemôžu prispievať k hospodárskej prosperite svojej krajiny. Ja som tým chcela povedať, že morálne prispieť môžu k dobru svojej krajiny. A teraz k tomu, čo povedal eh, pán zo Španielska. Českej republike máme tiež zamestnávateľov, ktorí sú povinní e, v istom pomere najať aj ľudí s handicapom, ale len ak títo handicapovaní sú právne spôsobili podpísať pracovnoprávnu zmluvu a ľudia, ktorí majú Downov syndrom, túto právnu spôsobilosť nemajú. Zvyčajne potom zamestnávateľia najímajú radšej ľudí s nejakým iným menším postihnutím, alebo si radšej zvolia, že budú odoberať produkty práce chránených dielní. Obávam sa, že takíto zamestnávateľia si radšej vyberú druhú alebo tretiu spomínanú možnosť pred zamestnaním duševne postihnutého, pretože je to jednoducho jednoduchšie zamestnať niekoho s menším postihnutím alebo odoberať produkty chránených dielní. V Českej republike e, panuje tendencia, aby deti chodili do školy do 15, dokonca až do 17 rokov, aj keď musia opakovať ročník. To znamená, aj keď sa nič nenaučia chodia tam si to odsedieť. Deti pristahovalcov, keď prídu do školy, keď začnú chodiť do školy, e, veľmi pravdepodobne predčasne zo školy odídu a neukončia školskú dochádzku. Máme tu aj zvláštny problém Rómov, ktorí e, kladú dôraz na svoju slobodu a nemajú vôbec radi školské prostredie. Ak však deti nechodia do školy, potom rodičia strácajú nárok na rodinné prídavky. Potom sa deje to, že deti do 15 si to chodia do školy odsedieť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ale nerozumiem e, tomu s tým mladým mužom, ktorý bol taký úspešný na škole, ale nenašiel si potom prácu. Ale keď je ten zákon, tak ako opisuje pán Fisa, prečo ho nezamestnajú vo fabrike? Nerozumiem tomu. Je to preto, lebo český zákon vyžaduje, aby ste boli právne spôsobili podpísať svoju pracovnú právnu zmluvu. A títo ľudia nemajú právnu spôsobilosť. V našom zákone to je tak napísané. Potrebujeme, aby školy a firmy začali spolupracovať, aby mm, bolo možné poskytovať služby a potom deťom s Downovým syndromom a potom, aby tieto mohli pracovať. v rôznych priemyselných odvetviach. Musíme zmeniť zákon, pretože tieto skúsenosti s hotelierskou školou v Taliansku nás naučili, že deti môžu pracovať dokonca aj vo firmách bez toho, že by boli právne spôsobile podpisovať nejaký pracovný kontrakt. A navyše, takéto dieťa sa môžu dostať na strednú školu bez toho, že by urobilo vstupné pohovory, Takže možno by sa európske zákony mali harmonizovať v tejto sfére. Ďakujeme teraz pani Trupel, ktorá má niekoľko úžasných príkladov. Ja by som chcela využiť príležitosť povedať vám niečo o dvoch eh, príkladoch, ako, eh, ako spojiť eh, vzdelávanie pre nevyhodenú mládež. No a z úspechom. No, v Bramach je orchester komorná filharmonia v Brema, ktorá je, patrí medzi 10 najlepších orchestrov na svete. Presťahovali sa do eh, také z nevýhodnej časti sveta a spolupracuje s mládežou. Dávajú možnosť, mládež dávajú možnosť písať hudobné diela, ktoré potom um, hrajú. No a týmto program, tento program má vynikajúcu, vynikajúce výsledky, pretože samozrejme sa posilňuje sebavedomé mládeže, získavajú estetické cítenie a majú možnosti, ktoré predtým nemali. A to je príklad preto, ako sa dá skutočne riadním v škole a pomocou orchestra dosiahnuť to a dajú sa osloviť sociálne znevýhodnené skupiny a to je nie, že najlepší orchester sveta je v tej najlepšej štvrti meste. No a ďalší projekt sa nazýva Blaumeier. A to je z projektu antipsychiatrie, ktorí už 25 rokov spolupracujú s ľuďmi, ktorí trpia Downovým syndromom, ktorí boli schizofrenickí, boli psychicky postihnutí alebo inak postihnutí, majú umelecké ateliéry, kde malujú, majú spevácky chorus, vytvorili filmy, divadelné predstavenia, no a osloviť tým celé mesto. Spolupracujú tam postihnutí a nepostihnutí ľudia, na, napríklad v galérii, ktorú otvorili. Dokiaľ môžu predávať svoje obrazy postihnutí. No a to tiež prispieva k sociálnej inklúzii. No a ľudia majú príležitosti, ktoré predtým nemali. Ďakujem pekne. Ja som chcela nadviazať na to a povedať, že všetci musíme sa snažiť o to, aby mládež mala e, zaistené 4 veci, aby sa učili na to, aby niečo vedeli, aby mohli niečo robiť, aby e, mohli existovať a žiť v spoločnosti. No a teraz sa dostáva slovo e, Adam z komisie. Nech sa páči, vševedúci. Ďakujem pekne za slovo. Neviem, či dostojím takémuto uvedeniu. Možno začnem od bodu, že my v komisii máme tiež isté obmedzenia, čo sa týka aktivít, ktoré môžeme vyvinúť. Je to oblasť kompetencií členských štátov Európskej únie, ale je aj veľa vecí, ktoré prostredníctvom financovania môžeme urobiť na európskej úrovni, štrukturálne fondy, e, mladí v pohybe a ďalšie programy. Týmto mladých ľudí e, privádzame do vedna a učíme ich, ako prekonať prekažky v zásadných veciach. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí nám poskytli vhľad do tohto dôležitého prostredia. Myslím si, že to je politicky veľmi dôležité aj na európskej úrovni, pretože keď si prečítame stratégiu Európa do roku 2020 a porovnáme ju s Lisabonskou stratégiou, jednou z veľkých zmien bola je ústredná pozícia, ktorá dala, bola daná rovnosti a máme tu ciele pre celú EÚ vo vzdelávaní a jeden z týchto cieľov je e, taký systém, kde sú si všetci rovní a ktorý znižuje počet detí, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku. Myslím si, že sú to hospodárske a sociálne dôvody, ktoré prispievajú k tomu, že máme rôznorodé spoločnosti, máme tu starnúcu spoločnosť, demografické tlaky, silnú konkurenciu zo sveta a preto to všetko si nemôžeme dovoliť mrhať talentmi a systematicky vylúčovať ľudí, pretože majú istý sociálny pôvod. Toto je kontext, v ktorom pracujeme na európskej úrovni, na témach, o ktorých tu aj dnes hovoríme. Ja by som sa vyjadril k tomu, čo povedala pani Griffin. Spomenula, že v írskej legislatíve je výnimka, ktorá hovorí o dostupných zdrojoch prostriedkov. Samozrejme, že mimoriadne drahé schémy sa nedajú v časoch hospodárskej krízy v praxi uplatniť ale keď si spočítame náklady nečinnosti v tejto veci, tie sú potom ešte vyššie, pretože neskôr v živote ľudia, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, sú bremenom pre spoločnosť, sú tu zdravotné náklady navyše, často sa dostanú do činností, do ktorých musí zasiahnuť justičný systém a je oveľa zložitejšie intervenovať neskôr, takže si myslím, že iba z ľahostárnosti nevedomosti nedávame prostriedky e, do vzdelávania keď sú deti ešte dostatočne tvárne. Jedna, jedno posolstvo, ktoré vyviera zo všetkého, čo robíme v tejto veci, je, že znevýhodnené deti alebo pôvod, ktorý e, deti obmedzuje, to nie je problém, ktorý má iba vzdelávacie príčiny, nie je to problém, ktorý by školstvo mohlo vyriešiť samé o sebe, Mali by sme sa poučiť príkladov, ktoré uviedla pani Trypel. No a na, na, e, teraz by som chcel načrtnúť štyri oblasti, kde, v ktorých pracujeme. Poprvé, hovorilo sa viackrát o alebo boja proti predčasnému odchodu zo školy. No, rada včera zdôraznila význam komplexných stratégií, ktoré sa netýkajú len vzdelávania, ale tiež eh, sociálnych vecí, zdravia eh, a tak ďalej. Zdôraznila sa, zdôraznil sa význam merenia toho, čo sa deje a analýza údajov v mnohých krajinách. On sa jednoducho nevie, prečo a kde eh, odchádza žiaci predčasne zo škôl. No a Ďalej tie najúčinnejšie zásahy, a to je prevencia. A prevencia súvisí so systémami, e, ktoré neodsudzujú ľudí e, na to, aby išli cestou, ktorú, ktorá nie je pre nich relevantná, ktoré otvárajú možnosti výuky oveľa väčšom kontexte, nie, formálne vzdelávanie, ale sú to aj voľačasové školy, víkendové školy, športové udalosti, to je zapájanie ľudí za výukou a pomáha im to pochopiť, že škola je relevantná a vzdelávanie na školách napríklad v Írsku je dobrým príkladom. Vytvára to kontext, pretože výuka je vhodná a nie je to len niečo, čo žiadajú učiteľia a školské systémy. A preto sa tešíme na správu pani Hannibal, ktorá je z tohto výboru. My sa pokúsime založiť skupinu, v ktorej budú členské štáty spolupracovať tak, aby tieto odporúčania sa aj v praxi uplatnili. Druhá téma, ktorá veľmi prekvapivo sa nezmienila dnes, je vzdelávanie v ranom veku. Čím skôr sa dieťa začne vzdelávať, dokonca pred povinnou školskou dochádzkou, tým väčšie sú šance, že sa preruší začarovaný kruh deprivácie a sociálneho znevýhodnenia. Čoraz väčšie dôkazy sú prinášané na podporu tohto tvrdenia a dokonca aj to, čo pani Hannibalová e, zozbierala, počiarkuje to, že veľmi mladé, veľmi malé deti už sa musia zaangažovať, musia participovať, musíme zabezpečiť, že sú tu služby, ktoré sa poskytujú tak, aby neodradzali deti. Musia byť príťažlivé tieto služby, pretože deti sa môžu petiť pred veľmi formálnym systémom. A učenie sa veľmi, veľmi malých detí má um, vysokú dôležitosť a malo by byť veľmi kvalitné. Myslím si, že benefity takéhoto prístupu aj návratnosť investícií je, sú veľmi vysoké. Druhá oblasť, ku ktorej by som sa vyjadril, je zapájanie sa minorít a pristahovaleckých rodín. Chcem spomenúť Rómov. Máme tu zelenú knihu z roku 2008, ktorá sa zaoberala touto témou. Máme tu sieť politik, ktorá sa zaoberá celoživotným vzdelávaním a ktorá sa pokúša sflexibilniť systémy, je to výzva, ktorá tu bola spomenutá niekoľkokrát, ako vzdelávacie systémy môžu lepšie e, ponúknuť služby e, väčšej diverzite ľudí, ktorí prichádzajú do vzdelávacieho systému, ako deti môžu v školských štruktúrach u učiteľov nájsť širšiu širšiu ponuku a tým väčšie šance na úspech v školskom vzdelávaní. Takto by sme prispeli k tomuto strategickému cieľu. A je to naozaj výzva pre 10 miliónov Rómov, najväčšia minorita, ktorá žije v EU a asi najviac znevýhodnená, ak sa pozrieme na veci globálne. Rada prijala návrh komisie o rómskej stratégii minulý týždeň. Je tam dôležitá kapitola o vzdelávaní. Prvou prioritou je zlepšiť počet detí, ktoré ukončia základné školské, e, základnú školskú dochádzku, pretože je pozoruhodne veľa Rómov, ktorí základnú školskú dochádzku neukončia. A potom treba podporovať Rómov, aby pokračovali aj v štúdiu na strednej škole a vysokých školách. Rada Európy v ostatných rokoch vynaložila prostriedky na iniciatívu, v rámci ktorej sa vyškolili rómsky mediátori, med, mediujú medzi rómskymi komunitami, školami, rodičmi, deťmi. To by malo pomôcť. A potom tu máme špeciálne dlho, celoživotné vzdelávanie pre Rómov, ktoré spája komunitné iniciatívy a rozpočet má pol milióna eur, ktorý tento rozpočet poskytla komisia. Budúci rok, ako sa už spomenulo v platforme pre chudobu komisia pripravuje dve veci. Jednou z nich je oznámenie o vzdelávaní pre znevýhodnených ľudí a o inklúzii. Týka sa to aj vzdelávania ľudí so špeciálnymi e, potrebami, systémy vzdelávania učiteľov, ako ich rozšíriť tak, aby zahrnuli aj deti so špeciálnymi potrebami. Druhá vec, aj vy, pani predsednička, ste ju spomenuli, treba rozšíriť spôsobilosti, ktoré nadobúdajú deti v školách, ale aj v neformálnych systémoch vzdelávania a ako nástroje ako Europass a ďalšie môžu byť pružnejšie používané, aby to, čo sa ľudia naučili, malo istú písomnú formu, aby certifikáty odrážali skutočné vedomosti. Financovanie Začíname rokovanie o ďalšom financom rámci a jedna z najzasadnejších vecí je, aby sme v parlamente aj v rade zabezpečili financovanie efektívneho, financ- efektívneho vysporiadavania sa s týmito problémami. Mnohé faktory treba vziať do úvahy, ale tak, aby sa to všetko riešilo trvalo udržateľným spôsobom, najmä znevýhodnený a vzdelanie. Sú to sektory, ktoré musia spolupracovať s ďalšími sektormi rezortmi. Vy sami viete, lebo akcia Comenius Regio je niečo, čo ste iniciovali vy, dosiahla úžasné výsledky. Včera sme mali e, konferenciu, na ktorej sa hovorilo 200 projektov Comenius Regius a dotýkali sa zásadných vzdelávacích vecí, ktoré spájali aktérov zo škôl, zo športu, sociálnych pracovníkov, komunitných pracovníkov, požiarníc, vojaci, policia, mali sme tam projekt proti vandalizmu, antisociálnemu správaniu, projekt, ktorý sa týkal integrácie, naozaj obrovský rozsah projektov a myslím si, že tam je obrovský potenciál regionálnych aktivít. A druhým posolstvom je, čím skôr deti sa vystavia škole, tým lepšie, pretože takáto prevencia, takáto intervencia v ranom veku má väčší dopad. Je to kľúč. A toto je čoraz viac podporované dôkazmi. Aj na celoeurópskej rovni už sa snažíme zúročiť e, tento poznatok. Štrukturálne fondy, programovanie, všetko sa nastavuje na takúto koľaj. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Teraz Adam. Adam, ďakujeme. Bolo to veľmi inšpirujúce. Počiarkli ste, že komisia nemôže konať e, iniciatívne, ale spolieha sa na ochotu rady. Niekedy rada odobrí na papieri niečo, ale z praxi to štáty nerobia a komisia musí vyvieť istý tlak a my takisto. A teraz prechádzam opäť do e, svojho materinského jazyka. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom za to, že dnes e, prišli. Je mi ľúto, že tu nebolo tak veľa našich kolegov, ale samozrejme majú aj iné povinnosti. Chcela by som sa poďakovať za zaujímavú diskusiu a môžem vás uistiť, že ten obsah, tie témy, ktoré ste tu dnes načrtli, sú aj pre nás zaujímavé, aj my sa im venujeme rovnako ako vy a snažíme sa dosiahnuť určité výsledky, e, ktoré potom predkladáme komisii a tie by sa potom mali dostať do hlav ministrov a vláda v jednotlivých štátoch. A ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Týmto uzatváram vypočutie a dostávam sa takto k bodu 12, sme už vlastne robili. A bod 13 e, rôzne, má niekto niečo, nie. Bod 14 e, dátum konania nasledujúcej schôdze 15. júna od 15. do 18.30 a 16. júna od 9. do 12.30. Ďakujem tlmočníkom. Týmto končím dnešné rokovanie.